programu komisie na rok 2016 chcem pokázať na to, že nebudeme mať catch DI ani modné, ani modré karty sa nebudú uplatňovať. Takže vážené dámy a páni, vážené prázdne plénum, slovo dostane najprv podpredseda komisie pán Timmermans. Väčšina nášho pracovného programu na tento rok je No Time for Business as Usual, čiže žiad, na zvyčajné veci žiaden čas a všetci, ktorí dnes do obeda sledovali rozprávu ráno, tak skutočne nemáme čas na business as usual a preto komisia dnes chce prísť s, s zacielenými návrhmi, odvážnymi návrhmi, aby sme zvládli všetky výzvy a boli silnejší v duchu európskej solidarity a zodpovednosti. 10 priorit predseda, predsedu Junckera, na základe ktorých sme boli menovaní do nášho úradu, vami zostávajú tými, by tými správnymi. Minulý rok sme povedali, že urobíme rôzne veci a budeme veci robiť ináč. Koncentrujeme sa na veľké otázky. Prišli sme s víziou a konkrétnymi opatreniami potrebnými v rôznych oblastiach. Investičný plán, digitálny jednotný trh, energetická únia, EU, migrácia, únia kapitálového trhu, akčný plán pre férové a spravodlivé zdaňovanie, nová obchodná stratégia, prehlbenie ekonomickej a monetárnej únie a zajtra budeme prezentovať stratégiu jednotného trhu. Tento rok e, završíme náš plán, pokiaľ ide o udržateľnú cirkulárnu ekonomiku, obehovú ekonomiku a lepší manažment našich vonkajších hraníc. Pracovný program, ktorá komisia dnes prijala, a je tam 23 kľúčových iniciatív, sa zameriava na implementáciu týchto stratégií, predstavuje substantívny legislat, e, veľkú legislatívnu agendu, takže parlament dostane veľa vecí na stôl. Kopiu programu v rámci tlače uh, uh, uvidíte, i keď predpokladám, že nie všetci ste si to prečítali a chcem zdôrazniť 5 dôležitých tém, ktoré by som rád, na ktoré by som rád upozornil. V prvom rade budeme naďalej uh, sa venovať ako priorite migračnej kríze je dôležité poskytnúť komplexnú odpoveď, urobili sa okamžité kroky a som veľmi vďačný tomuto parlamentu i predsedovi parlamentu za rýchlosť, ako ste konali a e, líderstvu, ktoré ste neustále ukazovali. Teraz navrhujeme nové opatrenia, aby sme zlepšili manažment migrácie, e, pokiaľ ide o dublinský systém, e, prehodnotenie dublinského systému a nový systém pre migráciu. E, Zároveň nové návrhy riadenia hraníc eh, ku konci roka a predložíme ako i pobrežnú stráž a Európsku hraničnú stráž. Po druhé, zameriame sa na tvorbu pracovných miest, eh, rast a investície. Ďakujem opäť za záväzok tohto parlamentu a rýchlosť, ktorou pracoval a prichádzajú kvalitné investície na posilnenie európskej ekonomiky, vrátanie výskumu. Teraz sa budeme zameriavať na zlepšenie investičného prostredia a prehobenie jednotného trhu, aby prišiel s lepšími výsledkami, menej, aby bolo menej bariér a lepšie prostredie, inovácie najmä e, pri malých a stredných podnikoch a startupoch. Prídeme s s širokou škálou návrhov pre implementáciu jednotnej stratégie digitálneho trhu. Tiež predložíme sektorálne stratégie pre obranu a vesmír. Po tretie, EÚ je lídrom v klimatických rozhovoroch. Budeme e, sa venovať trom dôležitým balíkom v rámci energetickej únie. Prídeme s balíkom cirkulárnej ekonomiky, aby sme maximalizovali efektívnosť zdrojov v rámci celého hodnotového reťazca a prídeme s novým prístupom, aby sme ukázali európsk- udržateľnosť európskeho ekonomickú i sociálnu pri zohľadnení hodnotenia 2020 a, a e, cieľov udržateľnosti OSN. Po štvrté chceme, aby rok 2016 bol rokom reálneho sociálneho pokroku. Prezentujeme novú agentu, agendu zručnosti, ktorá má pomôcť ľuďom, aby získali kvalitné pracovné miesta, najmä v digitálnej ére. Vypracujeme legislatívne i nelegislatívne kroky, aby sme e, zabezpečili nový, nariado, nový poriadok E, nájdenia rovnováhy medzi rodinným a pracovným životom. Návrhy v oblasti mobility práce, ktoré tento rok ešte prezentujeme, dajú možnosť ľuďom využiť e, slobodný pohyb a zároveň zabrániť sociálnemu dumpingu a zneuženiu systému. Slobodný pohyb nemôže ohroziť sociálnu ochranu. Európsky semester 2016 sa zameria viac na ekonomickú a finančnú situáciu eurozóny ako celku, ako i sociálnych otázok členských štátov. To sa doplní e, Európskym pilierom sociálnych práv, ktorý modernizuje a vyrieši medzery v sociálno-právnej oblasti a bude identifikovať sociálne benchmarky na základe národnej praxe s ohľadom na konvergenciu smerom nahor, najmä e, pokiaľ ide o eurozónu. Pod piaté, komisia tiež sa bude zasadzovať za ďalší pokrok smerom k e, férovému, efektívnemu zdaňovaniu na základe princípu, že spoločnosť má platiť dane tam, kde generuje zisk. Prídeme so súborom opatrení, aby sme zlepšili transparentnosť systému dane e, právnických osôb a boja proti daňovým únikom. Tiež prídeme s akčným plánom pre efektívnejší režim DPH. Chcem, chcel som zdôrazniť týchto 5 bodov dnes, pretože nemôžem tu vymenovať všetko. Komisia samozrejme bude naďalej implementovať bezpečnostnú agendu, bojovať proti terorizmu a organizovanému zločinu a tiež následne na obchodnú stratégiu a snahu o prosperujúcejšiu menovú úniu. Vzhľadom k týmto výzvam je zásadné, aby sme najlepším spôsobom využívali naše zdroje. Rozhovor EU, e, rozpočet EÚ a viacročný finančný rámec e, musia sa dobre zamerať, ako lepšie sa zacieliť na financovanie priorit a ubezpečiť sa, že lepšie sa zameriame na priority, ako sú utečenická kríza a zároveň e, sa zameriame viac na dosahovanie výsledkov Výzvy ako migrácia, prístup k energii a ďalším zdrojom a klimatické zmeny tiež ukazujú potrebu efektívnej vonkajšej dimenzie a na naplnenie cieľov zahraničnej politiky. Dnes viac ako kedykoľvek predtým už nie je možné rozlišovať medzi interným a externým. E, chcem poukázať len na ciele udržateľnosti. Tam nie je možné rozlišovať medzi týmito dvomi prvkami. Komisia zásadne prispeje tejto globálnej stratégie a ich bezpečnostnej e, a zahraničnej politike. Tieto interné a externé idú tiež v ruka v ruke. Na záver ešte dva body. Táto komisia tiež povedala, že budeme robiť veci ináč. Všetky kroky, ktoré navrhujeme, sú podporené lepšou regulačnou agendou. Prišli sme so záväzkom, aby pokiaľ EÚ zasiahne, viedlo to k dosiahnutiu pozitívnych efektov teréne. Náš program práce zahrňa zhodnotenie kľúčových oblastí legislatívy ako bezpečnosť a zdravie pri práci, aby boli pripravené, aby boli aktuálne vzhľadom k naplneniu našich cieľov. Tiež navrhujeme viaceré iniciatívy, a ktoré by sme mali stiahnuť, ktoré už sú zastaralé alebo nemajú možnosť byť prijaté. Tento zoznam je podstatne kratší ako minulý rok ktorý bol momentom politickej diskontinuity. Na základe rancovej dohody e, budeme zrušiť tieto návrhy až po tom, čo túto legislatívu až po tom, čo si vypočujeme váš názor. Môj druhý bod je, že pracovný program nebude e, dostatočný bez príslušného vlastníctva legislatívcov. Tu treba povedať, že Pracovný program zahŕňa právo iniciatívy komisie a my plne berieme zodpovednosť za voľby, ktoré robíme. Na to, aby EÚ bola silnejšia, musí preukázať, že všetky naše inštitúcie sú pripravené spoločne pracovať na agende EÚ na základe dohody k dosiahnutiu cieľov. Pri príprave nášho programu práce sme najlepšie zahrnuli záujmy jednotlivých subjektov a myslím, že existuje veľmi široká dohoda E, na konvergencii. Myslím, že všetci budú súhlasiť, že naše spoločné pracovné metódy pre tohtoročný dialog sa výrazne zlepšili. Napríklad nový k e, formát CCC diskusie a ja som veľmi vďačný za všetky vstupy, ktoré sme dostali od výborov, predsedov, ako aj od skupín a lídrom skupín. A chcem poďakovať všetkým lídrom skupín za vaše líderstvo. Chcem poďakovať predsedovi Šulcovi za to, že to takto seriózne uh, zobral a že nám pomohol zorganizovať našu prácu týmto spôsobom i pani pánovi Buzekovi chcem poďakovať za rovnakú zodpovednosť, ktorú prevzal v rámci e, eh, CCC. Takže to verím, že nám napomôže v lepšej spolupráci a legislatívci dúfam, že budú môcť rýchlo postupovať. Ja sa skutočne teším na užšiu spoluprácu s vami eh, v roku 2016 a som veľmi rád, že sa nám podarilo naše pracovné metódy zlepšiť, dúfam, k spokojnosti oboch našich inštitúcií. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán Timmermans. Teraz za EPP dostáva slovo pán Sajer. Ďakujem. Rokovania, ktoré trvajú dva mesiace. V septembrí sme sa dohodli medzi viacerými stranami v tomto parlamente. A skutočne to bol veľmi široký základ pre pracovný program komisie. No a nie je príliš veľké nadšenie e, vonku, mimo parlament, mimo inštitúcie v e, tlači a to práve preto, že sme sa dohodli. Keby sme neboli dohodli, tak by sa o tom bolo hovorilo oveľa viac. No a väčšina tohto parlamentu taktiež e, volila ohľadom toho, že v podstate európske kroky by mali byť účinnejšie. A EPP môže v mnohých oblastiach podporiť e, postup komisie. Predovšetkým, čo týka metodiky, vítame vaše zameranie na 10 priorít, ktoré sú stanovené v rámci Junckerovho plánu. A taktiež v rámci metodiky tie hlavné priority by mali byť v súlade s princípom subsidiarity a primeranosti. V minulosti sme mali veľmi dlhé programy komisie, ktoré sa nakoniec nesplnili, takže implementácia, kontrola byrokratické záťaže, hodnotenie vplyvu, a kontrola a implementácia legislatívy v priebehu celého procesu, toto, takto by to malo prebiehať. Čo sa týka ďalej ešte metodiky, tak sme požiadali komisiu, aby harmonizovala legislatívu s ustanoveniami o s delegajúcimi ustanoveniami. A toto je niečo, na čo stále ešte čakáme po tom, čo Lisabonská zmluva už je viac rokov v platnosti. Takže zjednodušenie by malo prísť napríklad v oblasti spoločnej politiky súdržnosti alebo polnospodárskej politiky. Máme dve priority, ktoré EPP považuje za veľmi dôležité. Poprvé je to mobilita a flexibilita pracovného trhu. To je treba zlepšiť. Taktiež zamestnávanie mladých je treba, aby mali lepšiu kvalifikáciu. A taktiež je treba pracovať na inovácii. Taktiež dokončiť vnútorný trh v oblasti energetiky a v digitálnej oblasti. Konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, predovšetkým čo týka malých stredných podnikov, to je naďalej našou obrovskou prioritou, aby sme vytvárali a zachovávali pracovné miesta v Európskej únii. Avšak všetci teraz sú prekvapení rozsahom utečeneckej e, krízy. Musíme chrániť európske externé hranice. Musíme zaručiť predovšetkým bezpečnosť našich vlastných občanov. V tejto oblasti je veľa legislatívy, ale parlament už povedal, že je ochotný konať rýchlo a svižne. A my Vítame teda program komisie na nadchádzajúci rok 2016. Ďakujeme, pán Sajer. A teraz za socialistov a demokratov bude hovoriť pani Rodríguez. Pán podpredseda, je pravda, že nie je vhodná doba na to, aby sme postupovali ako inokedy. Tých 10 priorít je naďalej aktuálnych ale je treba k nim pristupovať iným spôsobom. Našou hlavnou výzvou je momentálne riešiť utečeneckú krízu, zabrániť humanitárnej kríze, tak, aby sme zároveň mohli brániť aj šengenský priestor. A vieme, že toto si vyžaduje skutočný azylový systém v Európe, skutočné európske hranice a skutočnú imigračnú politiku. Takže budeme podporovať komisiu pri vývine vývoj nových nástrojov, no ale na druhej strane musíme zaručiť aj prosperitu v Európe a veríme, že tento rok to je práva doba preto, aby komisia aktualizovala stratégiu Európa 2020. Pozrite sa tu nejde iba o nejaké energetické zmene, je tu o obehové hospodárstvo, aby sme lepšie zobchádzali so svojimi zdrojmi. Nede tu len o výskum a vývoj, je tu o nové digitálne riešenia a o inováciu, aby sme opäť vytvorili nové kvalitné pracovné miesta. A musíme čo najlepšie využiť aj náš investičný plán a prepracovať rozpočtové nástroje, aby sme túto stratégiu mohli oveľa lepšie implementovať. Na druhej strane nám robí obavy niečo, čo sa teraz deje v Európe. A to je to, že členské štáty budú medzi sebou súťažiť a budú znižovať svoje sociálne štandardy. Takže v podstate dojde takému dumpingu. Je treba, aby sme mali silný pilier sociálnych práv. Potrebujeme balíček mobility, ale potrebujeme bojovať aj proti daňovým únikom tak, že zaručíme, že sa dane budú platiť tam, kde sa zarába zisk. A toto je jedna z našich hlavných priorít. A myslíme si, že táto ambícia dokončiť hospodárskú a menovú úniu, tá by mala byť motivovaná hlavným cieľom, ktorým je v podstate e, sa stále rozvíjať pozitívne. A pán predseda, pokiaľ chcete toto splniť, tak najprv musíme dokončiť bankovú úniu a e, vytvoriť e, fiskálne kapacity v eurozóne. No ale všetky tieto ambície v podstate nebudú fungovať, pokiaľ ich nepodporíme ambicioznými externými krokmi. Áno, súhlasíme s vami. Potrebujeme globálnu stratégiu, ktorá bude aktualizovaná a prvým testom, zaťažkavacou skúškou bude e, tá parížská konferencia, kde Európa musí viesť implementáciu eh, celodržateľného rozvoja a taktiež je dôležité vytvoriť skutočné partnerstvo s Afrikou, pretože to je susedský kontinent. Takže toto sú naše očakávania od nadchádzajúceho roka. Tento parlament bol veľmi aktívny, vypracovali sme mnoho uznesení a vy taktiež by ste mali byť aktívni a oberať sa správnym smerom. Ďakujeme pani e, Rodriguez a teraz za EKR bude hovoriť pani Ford. Ďakujem. Musíme sa sústreďovať na hospodárstvo, musíme podporiť e, konkurencieschopnosť, inováciu, obchod, taktiež e, sú náš jednotný trh v digitálnej dobe a s veľkou časťou vašho programu súhlasím. Taktiež by sme mali E, zistiť, e, nakoľko to pomôže e, podnikom. No a vy musíte zaručiť, že budú existujúce zákony fungovať a stiahli ste 70 rôznych návrhov, za čo vám za ďakujeme. Avšak uznesenie parlamentu o vašom pracovnom programe žiadalo hlbšiu úniu v oblasti ako napríklad e, e, sociálne otázky, vzdelanie, zdravotníctvo. No a viem, že mnohí e, kolegovia si mysleli to isté, čo si myslím ja. Jednotný trh by mal napomáhať hospodárským e, príležitostiam a podporovať rast a zamestnanosť. Vy hovoríte, že niečo za to, aby sa postupovali ako obvykle, ale nenechajme sa lavicou zahnať do návrhov, ktoré by v Európe v podstate nenechali už ani e, možnosť, aby takto postupovala. Ďakujeme, pani Ford. Teraz za eh, ALDE bude hovoriť pani Intfeld. Ďakujem. Myslím si, že to nie je nejaký obvyklý postup, pretože pánu podpredsedovi sa, stala, sa podala jedna revolučná vec a síce, že ten program bol až do dneška tajný. Takže skutočne to sa vám podarilo, gratulujem. A ja som si ho teda nemala čas dôsledne prečítať, ale vidím tam veľa pozitívnych vecí, za ktoré vás moja politická skupina podporí, napríklad kapitolo o migrácii, o azyle, o taktiež o strážení vonkajších hraníc, potom prepracovanie e, modrej karty, taktiež vyváženie profesného a, a rodinného života, mm, materská dovolenka, návrh e, externého e, zastúpenia eurá spoločnej meny. Takže určite za mnohé návrhy vás podporíme. Pár vecí mi tam chýba. Daj tam pár otázníkov. Poprvé, by som tam rada videla jednu vec, o ktorú sme vás žiadali, my Európsky parlament be, e, kapitola o bezpečnosti a boja proti terorizmu. Potrebujeme detailné a riadne vyhodnotenie opatrení, ktoré boli zavedené a ich účinnosti. A myslím si, že toto je súčasťou toho lepšieho riadenia správania. Neviem, ďalej nejaká odvolávka ohľadom odblokovania smernice, horizontálne smernice o diskriminácii a taktiež o lepšom riadení, spravovaní. Nuž ďalej mechanizmus pre presadzovanie právneho štátu, demokratickej správy. No a ďalej digitálna agenda. Vítam, čo tu hovoríte, ale neviem, či by som si mala slova pána Oettingera vykladať tak, že miesto vytvárania otvoreného, otvorenej siete, otvorené siete budeme stavať ploty okolo európskeho internetu. Dúfam, že to tak nemyslíte. Na záver. Hovoríme veľa o politických témach, ale lepšie, lepšie, e, lepšia legislatíva, lepšie riadenie, to nie je len o diskusii, ale je to v podstate o E, konkrétnych krokov a tam by komisia mala robiť viac. Už som hovorila o transparentnosti. Tam musíme urobiť obrovské skoky kupredu, pretože sa stále nachádzame v e, období, kedy diplomati a úradníci sa stretávajú in camera, takže tak ďalej. Dieselgates, uh, uh, Safe Harbor, máme takéto prípady Musíme sa na sa pozrieť kritickejšie. Ja už som skutočne unavená toho, že sa stále odsúhlasujú zákony, ktoré v podstate právne nie sú rozumné a doženú nás pred Európsky súdny dvor. Skôr či neskôr. Takže dá sa povedať veľa o tomto celom procese, ale ja by som tam chcela vidieť väčší dôraz na celý ten proces, pretože ten výsledok, konečný výsledok to je otázka nejakej politickej vôle, tam nie sú objektívne kritéria, ale ako sa nám darí postupovať celý ten proces, tak tam sa do toho môžeme zasadiť všetci. Ďakujem pani Infeld. A za sekciu e, zjednotené lavice bude hovoriť pani Michals. Pán predseda, pán Juncker dnes ráno parlamente predniesol jasné a dojímavé slova v súvislosti s našou zlyhávajúcou utečeneckou politikou. Nuž pekné, ale toto sú len dôsledky našej politiky, že sa pridržiavame nejakej ideológie, konkurencieschopnosti, nejaké otázne e, investície a investičnej politiky. Nie, ale sociálne nerovnosti tie často vedú k tomu, že sa odmieta európske riešenie a že prekvita rasizmus. Dobré podmienky pre regionálnu politiku, pre e, dobré sociálne podmienky, podmienky pre integráciu, pre e, spotrebiteľov, pre ochranu údajov, toto sú nakoniec len reparačné programy, pretože pokiaľ neodstránime zásadné chyby štruktúrálne chyby v Európskej únii, tak ani tie najlepšie nápady nám nebudú nič platné a európske hodnoty e, rovnosti, slobody a solidarity, všetko to ostávajú len slova v našej preambule, ktoré sa potom v nedelu niekde recitujú. Milí komisári, mali ste šancu, ale bohužiaľ z našho pohľadu ste ju nevyužili. Ďakujem. Ďakujem. Teraz za zelených slovo pán Lamberts. Ďakujem pekne, pán predseda, pán podpredseda komisie. Dovolte, aby som vás privítal. Všimol som si ešte v roku 2014 aj v priebehu roku 2015, že komisia, a to predovšetkým vo svetle výzvy, ktorú vlastne predstavujú utečenci, musí konať rýchlo a ako si s pocitom urgentnosti a efektívnosti. A reagovali ste pomerne rýchlo a neváhali ste aj tlačiť na zatvorené dvere a snažili ste sa ich otvoriť. A ja by som bol rád, keby to isté platilo aj pre témy, ktorými žijú európske občania. To sú iné témy e, z toho, čo ste tu uviedli, z toho zoznamu tém, ktorým sa chcete venovať mám pocit, že naozaj k tomu pristupujete seriózne. Začal by som teda témou sociálneho dumpingu. Vy ste sa aj zúčastnili kampane v roku 2014 a pochopili ste, že toto je téma, ktorá je veľmi podstatná pre Európu. Už v novembri 2014 tu vznikla komisia, ktorá mala fungovať a rok potom prakticky sa nič neudialo, i keď nie je celkom pravda, pretože medzi tým tie konkrétne odporúčania e, v rámci európskeho semestra naďalej platia, väčšia flexibilita a tak ďalej. Čiže situácia sa nám vlastne zhoršuje v oblasti sociálneho dumpingu medzi štátmi. Nielen, že sa veci nezlepšili, ale sa dokonca zhoršujú. A teraz e, daňová oblasť, jedno maličké opatrenie, výmena informácií a roaming. Všetko ostatné má ešte len prísť, e, takže mm, my musíme veriť vašim slovám, že naozaj e, zajtra bude všetko, ale všetko až zajtra, maňana. No ale ja nevnímam nejakú nalie, naliehavosť z vašej strany riešiť problémy. A čo chcete robiť napríklad e, s lepšou legislatívou? No to tiež ide ako si opačným smerom. Teraz eurozóna. Vieme, že tu sú rôzne e, e, bloky, ale môžete predkladať rôzne návrhy a postaviť štáty pred ich vlastnú zodpovednosť. Či už ide o záruky vkladov, o tvorbu rozpočtu, máte právo iniciatívy, tak ho využite a potom ešte niečo. Tu naozaj ide o škandál v oblasti zdravotníctva a životného prostredia. Všetky témy, kde je kompetentná komisárka Bieňkovská, ktorá nám povie vždy, že členské štáty majú plniť svoje povinnosti a nečakajte od nás, že my budeme niečo iniciovať. Čo, o čo ide? Samozrejme, že hovorím o Dieselgate. A čo sa deje Deje sa to, že automobilový priemysel jednoducho je téma, ktorá je tabu, to je nemecká vec a do toho nesmieme zasahovať ani o tom nič hovoriť. Ja by som bol rád, keby ste vy trošku boli odvážnejší a naozaj povedali, že tu sú tieto, aké sú pre nami výzvy a že to treba riešiť. Ja teraz má slovo pán Borelli. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes Európska komisia tu, keď sa stretňa v Štrasburgu, sa rozhodla, že eh, odprezentuje pracovný eh, program Horizontálne strategické opatrenia, po ktoré tu boli spomenuté, samozrejme si budú vyžadovať netradičné, netradičné riešenia. Keď sa pozrieme na povahu pracovného programu na 2016, bolo by dobre, keby ste sa poučili aj napríklad z roku 2015, napríklad z Grécka. Treba vlastne sa vyhnúť tomu, aby sa v eurozóne sme, sme zvyšovali chudobu, čiže tu treba prijať rozhodné legislatívne kroky krízy v Líbii Sýrii, tie tiež e, naozaj rozhodne prispeli k zhoršeniu situácie. Takisto treba prijať určité iniciatívy k predchádzaniu kríz, ďalej Volkswagen. Naozaj tiež si myslíme, že treba lepším spôsobom veci sledovať. No už, čo by sa stalo, keby napríklad takýto podfond nebol v opnom priemysle, ale v farmaceutickom priemysle? Ako by toto malo napríklad dopad? Potom sú tu ďalšie oblasti, na ktoré sa treba sústrediť. E, T-typ e, rozhodu e, zmluva s Američanmi, zmluv, dohody s Čínou mali by sme sa takisto sústrediť aj na dôležité obchodné dohody, ktoré majú celkovo veľmi silný vplyv. Jednoducho Brusel je stále krátkozraký, pokiaľ ide o vykonávanie e, analýz e, vplyv, dopadu aj obchodovanie s takými krajinami ako napríklad Číny. Robíme opäť isté chyby. Niektoré z kroky v podstate, alebo niekedy sa pripravujú posúdenia vplyv či analýz e, ako keby orientované e, v seba stredne a nie, nie na to, aby sa sústredili na to, aby vyhodnotili skutočný dopad na trh. A samozrejme, že treba si uvedomiť, že keď sa jedna krajina ocitne v búrke, tak to bude mať vplyv aj na ostatné e, krajiny. E, Európa jeden zo štyroch e, občanov sa v Európskej únii sa cíti, že žije už e, na hranici chudoby, čiže je potrebné podporiť ekonomický rozvoj a Európa musí naďalej trvať na svojich základných hodnotách, a preto Eh, pokiaľ ide o lepšiu reguláciu, myslím lepšiu legislatívu, myslím si, že treba zapojiť aj miestnu a regionálnu úroveň, aby sa takisto aj lepšie zohľadňovali v našich ekonomických modeloch aj rôzne geografické rozdiely a tie treba viac decentralizovať eh, verejné rozhodovanie, respektíve rozhodovanie um, ako celé Ďakujem pekne teraz za ENF. Má slovo pán, pán Salvini. Ďakujem pekne, pán predseda. No už vlastne tie prázdna, prázdne kresla v tejto snemovni, e, v tejto rozprave vlastne potvrdzujú, ako by Európska komisia žila na nejakej inej planete. E, máme tu rôzne rokovania, ale vlastne len 9 členských štátov e, súhlasilo s tým, že príjme 700 migrantov napríklad. A Turecko e, nebolo tureckým, európskym a nikdy ani nebude európskou krajinou. Na to nesmieme zabudnúť. A nemôžeme jednoducho uzatvárať s nimi také dohody, ktoré vlastne budú podkopávať práva Európanov alebo budú tieto predmetom obchodovania. A keď chceme eliminovať eh, ISIS, ktorý vlastne zapíja vraždy ľudí a keď eh, pripočítame tých, ktorí sú, eh, môže byť Keď Jednoducho, keď e, celá Európa poukazuje pre všetkým na Taliansko a Taliansko, ktoré vlastne prijíma množstvo týchto um, migrantov, alebo ktorí tam prichádzajú, jednoducho Taliansko nemôže tiež um, ochudobňovať svojich vlastných e, občanov a e, ak budeme mať všetko, sa napríklad vyrába v tomto svete v Číne, tak e, ako chcete zabezpečiť zamestnanosť v Európe? A tiež sa tu aj hovorí, že škody, ktoré spôsobujú súčasná situácia, sú v miliardách napríklad či Taliansku, tiež napríklad e, nikto nekontroluje ani množstvo tovarov, ktorý napríklad tiež prichádza už nekontrolovane a keď e, keď sa budú musieť e, rozhodovať alebo budú hlasovať, tak myslím si, že sa aj v Taliansku preukáže vo voľbách súčasná situácia. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Kristýna Morva. Ja som sa chcela spýtať eh, pána Franca Timmermansa, ktorý je podpredsedom Európskej komisie. Chcela som mu teda položiť nasledovnú otázku. Súhlasíte so mnou, že to, čo sa momentálne tu deje, pokiaľ ide o pracovný program Európskej komisie na rok 2016 a že je tu táto rozpráva v Európskom parlamente, kde máme prítomných eh, niečo viac ako 20 poslancov Európskeho parlamentu, Myslíte si, že by, by e, rovnaký, keby, keby sa diskutovalo v nejakom členskom štáte o programové vlády na budúci rok, či by taká, takto isto by vyzerala snemovňa, rovnako by bola prázdna, ako je tomu tu. A vlastne ten akoby kvázi vládny program Európskej komisie, ktorý je relevantný pre viac ako 500 miliónov občanov, tak e, toto, tento program vlády bol nám zaslaný 15 minút pred e, rozpravou voleným poslancom Európskeho parlamentu prostredníctvom e-mailu. To znamená, že niekoľko minút predtým, než začala táto rozprava o tretej. Viete nám vysvetliť takýto postup, e, že to je vlastne, alebo viete vysvetliť toto 500 miliónov občanom? Nemyslíte si, že to je trošku um, akoby výsmechom a tiež by som sa chcela spýtať aj predsedu parlamentu, pána Šulca, že čo si o tomto myslí. V podstate som sa chcela venovať e, politike pre, o, o migračnej politike, čo je len e, jedna z tém. Myslím si, že vyzerá to tak, ako keby ste počas prestávky na obe tam e, len doplnili jeden riadok, že čo by mali členské štáty robiť v otázke migrácie. My, Maďari, si myslíme, že maďarská vláda má pre právo rozhodnúť sama, čo chce robiť v tejto otázke migrantov. E, pretože my sme sa zatiaľ ešte nevzdali z našej zvrchovanosti v tejto otázke. Táto téma je pomerne novým javom a Európska únia by mala regulovať a zasahovať len do tých oblastí, ktoré boli e, jednoznačne vyjadrené, že sú európskymi e, v európskych zmluvách a migrácia nie je politika, ktorá by mala byť riadená z, z úrovne Európskej únie. Nech sa páči teraz pán Timmermans. Ďakujem pekne, pán predseda. Najnovšie správ, najlepšie správy dnes e, sú, že pani Morvaj povedala, že pán Juncker je obľúbený líder. Myslím si, že toto si veľmi vážim a toto komisii oznámim. E, po druhé, možno by som lepšie vysvetliť, že toto je bola čistá prezentácia pracovného programu komisie, nič viac, nič menej. My budeme mať ešte x možností v najbližšom čase, aby sme prediskutovali jednotlivé prvky tohto pracovného programu. Ja sa spolieham na parlament, aby sa tu nevyjadrovali k niečomu inému, alebo že tu boli veľké vystúpenia k určitým politickým témam. Nie, naopak, chceme sa dívať na konkrétne návrhy, s ktorými prichádza komisia, aby sme tam dopracovali k spoločným záverom. Myslím si, že práve toto je dôležité. A niekedy si myslím, že táto komisia niekedy e, verie tento parlament e, vážne než samotní niekedy poslanci tohto parlamentu, ktorí sú na okrajoch tejto snemovne. Čiže myslím si, že táto komisia bude plne spolupracovať s parlamentom, aby naš, to, čo robíme, bolo v súlade s vašimi prioritami, aby sme prijímali spoločné rozhodnutia, ktoré sú vysoko potrebné. Ja som teraz len nedávno čítal správu, myslím, že to bola e, správa nadácia Bertelsmann, k, citujem, dnes v Európe je 26 miliónov mladých ľudí a detí, ktoré sú v, v ohrození chudoby a sociálneho vylúčenia. Práve na tomto by sme mali pracovať. Konkrétne opatrenia. Viete, akú vysokú nezamestnanosť majú mladí ľudia, alebo aká nezamestnanosť je u mladých ľudí v niektorých našich členských štátoch. Preto potrebujeme FC, preto potrebujeme príležitosti v jednotnom e, trhu, digitálnom trhu. Preto chceme, aby e, ľudia už nevnímali slobodu pohybu ako hrozbu ich sociálnej pozície, ale práve naopak ako príležitosť e, e, urobiť dobrú kariéru. A práve preto potrebujeme návrh na stôl, ktoré povedú k lepšej sociálnej ochrane európskych občanov. Samozrejme, pokiaľ bude Európska únia mať takéto kompetencie v týchto oblastiach. A Áno, vždy sú tu určité prvky a oblasti, kde sa dá robiť lepšie, preto sme sem prišli, aby sme si počuli vás, ale v závere dovolte, aby som to ukončil týmto. My teraz intenzívne rokujeme aj s vašou inštitúciou, aj s radou. Európsky parlament zastupuje Guy Ferovštát aby sme zabezpečili, aby sme lepšie postupovali v našej vlastnej spolupráci. A dúfam, že táto spolupráca medzi troma inštitúciami jasne preukáže, že my sme vlastne pochopili o posolstvo našich voličov, že musíme spolupracovať, keď pripravujeme legislatívu, aby sme sa vyhli chybám, vyhnúť sa tomu, na čo poukazovala pani Intveld, že niekedy prijímame rozhodnutie, pričom už vieme hneď od začiatku, že toto rozhodnutie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 sú dobré, pretože predstavujú kompromis, ale nie sú dobré, pretože keď to začnete implatňovať v členskom štáte, tak vlastne trpia zamestnávateľia a zamestnanci a budeme myslieť napokon prísť rozhodnutiu súdu. Čiže treba urobiť vopred dobré posúdenie vplyvu, detailné, ktoré vlastne ešte predtým budeme môcť mať dispozícii, tak aby sme nezvyšovali byrokraciu, naopak, aby sme ju znižovali. A toto je stanovisko komisie a samozrejme, že je tu tu veľmi vysoká potreba konať a tuto je, bolo niekoľko momentov v našej spoločnej histórii, kedy samotný projekt Európskej únie bol na určitých eh, výhybkách sú eh, samé krízy, finančná kríza, migračná kríza, medzinárodná ekologická kríza, životné prostredie, eh, eurozóna, všetko toto, ako keby sa naraz o, tu vyskytlo a európsky projekt musí byť práve odpovedou na toto všetko. A tento skromný program Európskej komisie je len malá časť tej veľkej eh, odpovede, ktorú potrebujeme, ale spôsob, aký my, tri inštitúcie, ako fungujeme, to teraz, ako sme fungovali, to nebolo dostatočné, musíme to zlepšiť a preto komisia je pripravená viac spolupracovať s parlamentom, aby sme naozaj priniesli výsledky pre európskych občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Timmermans. Týmto je rozprava ukončená.